Kolegyne und Kollegen, ich darf die Sitzung Kolegyne, kolegovia, otváram našu schôdzu v súvislosti s programom. By som rád navrhol, aby sme ako prvý bod eh, diskutovali s Borisom Tarošukom, ktorého poznáme už eh, z minulosti. Zastupuje ukrajinskú vládu, je mimoriadný spolnomocnenec pre otázky Krymu bol vymenovaný do tejto funkcie. Myslím teda, že tu máme toho správneho rokovacieho partnera. Medzi nami kolega Gáler vyslovil súhlas s tým, že jeho bod na programe v súvislosti s parlamentným zhromaždením EU Afrika sa prejedná len spolu s výborom DV, aby sme mali viac času na túto tému, prvú na programe. K oznámeniam nemám nič. Prejdeme preto k bodu 4 na našom programe. Výmena názorov s pánom Borisom Tarašukom. Ak dovolíte na úvod, ešte krátka poznámka. Požiadal som pána Tarašuka, aby dnes eh, k nám prišiel, aby nám vysvetlil pozíciu Ukrajiny v súvislosti s vývojom eh, v posledných dňoch. Eh, čo sa týka samotného denia ešte by som sa rád vyjadril, že poprvé podľa výkladu medzinárodného práva konanie Ruskej federácie je v rozpore s medzinárodným právom. Ďalej po druhé, Bol som tak trochu pri tom, pri rokovaniach e, e, z troch zahraničných ministrov e, s vedúcimi opozície a s prezidentom Janukovičom. Prvá vec, ktorá sa dohodla, bola, že do 48 hodín sa opäť dostane do platnosti ústava z roku 2004. Prezident Janukovič nedodržal slovo a nepodpísal tento zákon a opustil Kiev preto nesplnil svoju povinnosť a taktiež sa zbavil zodpovednosti tým, že odišiel. A týmto táto dohoda teda nebola dodržaná, pretože tá ústava bola súčasťou tejto dohody a preto táto ústava je už legitímna a je legitimne v platnosti. Naďalej platí, že v tejto dohode bolo, že do 10 dní musí byť vymenovaná nová vláda a to už prebehlo v súlade s touto dohodou. Parlament vymenoval ďalej po tretie. Parlament, ktorý prijal tieto rozhodnutia, je zvoleným a legitimným parlamentom a veľkou väčšinou zastupuje aj stranu regiónov, alebo teda niekdejšiu stranu regiónov, a aj tí hlasovali za túto ústavu, za tohto predsedu a za dočasného predsedu. Teda toto sú legitívne inštitúcie a popieranie legitimnosti nie je správne ďalej. Vycestovala som viackrát na Ukrajinu v posledných eh, týždňoch. Nestretli sme sa tam na Majdane so žiadnymi fašistami. Boli to ľudia, ktorí bojovali za princípy právneho štátu, za demokraciu a za občianske práva. A tiež eh, som nebol svetkom toho, že by dochádzalo k diskriminácii rúského obyvateľstva. Obe tieto veci, teda fašisti a znevýhodňovanie rúského obyvateľstva, je skôr ruskou propagandou od začiatku decembra, ktorú Rusko neustále uvádza. Oba tieto aspekty nie sú podložené žiadnymi vecnými faktami, teda nemôže vznikať žiadna argumentácia, že je opostatnená invázia preto, aby sa chránilo ruské hovoriace obyvateľstvo Ukrajiny. Ide tu o občanov Ukrajiny s ruským občanstvom. Aj toto sa musí jasne povedať. Jazykový zákon nikdy nenadobudol účinnosť, teda ani tento argument neobstojí. A môžem z toho preto vyvodiť, že tie vecné argumenty, ktoré sa nám tu predkladajú, nie sú správne a boli vytvorené len preto, aby počiarkli politickú demonstráciu moci a aby sa uplatnili princípy staromocenských postupov. Toto je moja analýza. Avšak ako sa k tomu postavíme, to je už druhá vec, to je tá ťažšia otázka. A teraz budeme diskutovať po tom, čo si vypočujeme pána Tarašuka, ktorý nám priblíži svoj pohľad na tento výboj. Nech sa páči, Boris Mašlovo. Thank you, Ďakujem pekne, pán predseda. vážení poslanci výboru, je mi cťou vystúpiť tu pred vami. Aj keď by som si bol želal, že pred vás predstúpim a budem vás informovať o víťazstve občanov Ukrajiny nad diktatúrou priebehu a po troch mesiacoch protestov, pokojných protestov, ktoré začali ako istá reakcia na nepodpísanie dohody o pridružení z EÚ. Teda poprvýkrát v dejinách Európy celý národ sa postavil a vyjadril podporu hodnotám a princípom Európskej únie. A ukrajinské orgány sa snažili potlačiť týchto pokojných demonstrátov. Ako viete, zhruba 100 takto mierovo protestujúcich, pokojne protestujúcich ľudí prišlo o život. Boli kruto zabití, zastrelili ich snajpery, a pritom to boli neozbrojení ľudia. A všetci z nás, ktorí sme stáli na Majdane viac ako tri mesiace, sme dúfali, že práve teraz sa Ukrajina uchopí svojho osudu a ujme sa svojej úlohy v Európskej rodine národov. Žiaľ, nestalo sa tak. Len čo nová nové ukrajinské demokratické orgány začali vytvárať nové štátne inštitúcie Rusko. Začalo brániť Ukrajincom naplňať tento svoj sen, stať sa neoddeliteľnou súčasťou európskej spoločnosti. Nebudem hovoriť zdlhavo o dianí na Ukrajine ale chcel by som vás informovať o tom, že som prišiel vo svojej funkcii mimoriadného vyslanca ukrajinskej vlády k osídleniam na Kríme, teda prvý deň teraz pôsobím v tejto novej funkcii, budem sa spoliehať na spoluprácu s vami Ehm, veľmi hrdo si spomínam, že som pomáhal prichádzajúcej delegácii Európskeho parlamentu prekladať a tlmočiť e, ich prejavy pred e, stovkami tisícov ľudí, ktorí sa tam zhromaždili na námestí Majdan. Boli to naozaj historické chvíle, nielen pre nás, Ukrajincov, ale dúfam, že aj pre vás, vrátane teba, Elmári Jacek pána Salafranku, ktorí ste boli na Majdane a ktorí ste tam prehovorili k ľuďom. Cítil som sa hrdý na to, ako priateľskí ľudia vítali zástupcov Európskeho parlamentu, jasne preukazovali svoje želanie stať sa neoddeliteľnou súčasťou zjednotenej demokratickej Európy. Chcel by som vám pripomenúť, že len čo ukrajinská vláda, tá nová ukrajinská vláda vznikla minulý štvrtok, takmer okamžite e, Rusko začalo konať. A to, čo sme svetkami práve teraz, práve sa ma pýtal na to jeden novinár, či toto konanie Ruska sa dá popísať ako invázia, útok alebo nie. Odpovedal som, že je to zásah aj útok. Ale podľa mňa to bola akási inovácia, pretože tu vykonali akúsi politicko-vojenskú operáciu. Začali tým, že obsadili vládne budovy v autonómej republike Krym. Nemali žiadne označenie. Bolo ťažké uistiť sa, že to naozaj boli Rusy, ale v skutočnosti to naozaj Rusy boli celkovo 6 tisíc e, špeciálne vyškolených ozbrojených jednotiek e, vpadlo na toto neudeliteľné územie, ktoré patrí k Ukrajine. Keď nové ukrajinské orgány dali pokyn ozbrojiť vojsko na Kryme, aby však nestriedľali, aby nedali e, zámienku Rusom, využité ako provokáciu, Videli sme pri tom, že Rusi e, veľmi kruto využili svoje ozbrojené zložky GRU. Neviem, či presne viete, čo znamená táto skratka. E, sú to spravodajské zložky niekdejšieho Sovietskeho zväzu, ministerstva obrany a teraz súčasného Ruska. Sú to jednotky, ktoré sú určené práve na tieto podvratnícke operácie, na zabíjanie, strílenie a tak ďalej. A práve títo príslušníci bez akéhokoľvek označenia, bez toho, že by boli zjavne súčasťou akéhokoľvek vojska, akékoľvek krajiny, obsadili tieto vládne budovy v Krymskej republike a Teraz sa chystajú ukončiť svoju operáciu tým, že získajú kontrolu nad strategickými vojenskými zariadeniami na Ukrajine. Tu by som raz dôraznil, že žiadny príslušník ukrajinskej vlády nevyužil možnosť brániť sa, pretože sa držali inštrukcií vlády, aby nestrieľali. Teda tejto operácii predchádzali veľmi konkrétne podvratnícke kroky Ruska. Na jednej strane Rusko okamžite po tom, čo legitímny ukrajinský parlament vymenoval a odhlasoval novú ukrajinskú vládu, sa vyjadrili, že neuznávajú tieto nové ukrajinské orgány, že ukrajinské orgány, parlament, ktorý bol legitímne zvolený, s našimi e, politickými oponentmi, ktorí majú väčšinu v parlamente a vláda, ktorá taktiež e, bola schválená parlamentom, že tieto inštitúcie nie sú legitímne. Oni teda už pripravili medzinárodnú verejnú mienku, začali zavádzať e, svetovú verejnosť vo svojich médiách, a to na celom svete, že ukrajinské orgány sa nedajú uznať, že nemajú legitimnosť, že sú nepriateľsky naklonené k tzv. rusky hovoriacemu obyvateľstvu jednak na Kryme a aj v južnej a východnej Ukrajine. A to nebola pravda, aby som to povedal mierne, pretože keď sa pozeráte, čo sa deje na uliciach v Kieve a v mnohých iných veľkých mestách na Ukrajine, veľmi ľahko by ste počuli, že sa tam hovorí väčšinou po rusky. To znamená, že nikto nemôže opravnene tvrdiť, že Rusi nemôžu hovoriť svojim jazykom na Ukrajine. Teraz počúvame v ukrajinských médiách eh, mnohí príslušníci tejto komunity ruských hovoriacej eh, protestujú proti Moskve a tvrdia, že nepotrebujú ochranu Moskvy nepotrebujú takúto ochranu zbraňami a okupáciou e, z účasti ukrajinského územia. Čo teda presne znamenala táto politicko-vojenská operácia? Znamenala využitie istých spojiviek na Ukrajine, ďalej e, organizácia politického, politickej vzbúry a dokonca ani tie argumenty, ktoré použili na to, aby opravnili tento svoj zásah, neboli pravdivé, pretože pôvodne nebol zabitý ani jeden jediný človek. Eh, ruská armáda bola jediná, ktorá behala v uliciach eh, Krymskej republiky ozbrojená. Takže, vážení poslanci výboru pre zahraničné veci, chcel by som na tomto mieste upozorniť, že ukrajinské orgány nedali akýkoľvek dôvod na túto provokáciu. Ani jeden ukrajinský vojak nevystrelil. My sa teda snažíme držať veci pod kontrolou, ale zároveň ukrajinský parlament, ktorý takmer neprestajne pracuje, sa všemožne snaží opätovne nastoliť miera pokoj na Kryme. Ukrajinský parlament eh, vyzýva všetky príslušné zložky, aby podporili eh, túto pripomienku jadrovej dohody o nešírení jadrových zbraní a taktiež e, je tu výzva, aby došlo k zničeniu všetkých jadrových zbraní. Ide o 176 medzikontinentálnych e, jadrových jednotiek e, v tom čase, kedy bolo podpísané toto memorandum v Budapešti a zhruba 2000 jadrových hlavíc Ja som sa skôr podielala na príprave eh, tohto memoranda z Budapešti a na jeho zárukách. Dovolím si tvrdiť, že nič z toho nebolo prednesené iba preto, aby sa obhajovali záujmy Ukrajiny ani v roku 2003, keď Ukrajina eh, vedela provokáciu voči časti nášho územia v blízkosti ostrova Tuzly ani minulý rok v októbri, ani minulý rok v auguste keď Rusko v zásade začalo obchodnú vojnu proti Ukrajine. Mimochodom, toto memorandum z Budapešti už hovorí o dvoch prípadoch, kedy takéto záruky by sa mali uplatniť poprvé využitie alebo hrozba využitia moci voči územnej celistvosti a svojprávnosti Ukrajiny. A ďalej po druhé, v prípade využitia ekonomických eh, pak na podkopanie ukrajinského hospodárstva, teda všetky tieto argumenty sa mohli prejednať eh, v priebehu rokovaní. Teraz poprvýkrát toto memorandum z Budapešti sa bude uplatňovať. Dnes máme v Kieve zástupcov ministerstva zahraničných vecí Veľkej Británie, e, ktorá je jedným z garantov e, tohto memoranda. Ďalej zajtra um, príde aj minister zahraničných vecí USA, John Kerry, ktorý je ďalším garantom tohto memoranda. A Rusko naďalej odmieta zúčastniť sa týchto rokovaní. A Rusko ako ďalší garant tohto memoranda nie je ochotné viesť akékoľvek rokovania ani vo svojej pozícii garanta, ani porušovateľa. Znamená to, že nepripustujú hodnotu ani medzinárodným normám legislatívy, ani charte OSN a ani našim bilaterálnym dohodám, ktoré stanovujú podporu, vzájomnú podporu územnej celistvosti našich krajín. Taktiež som bol jedným z tých, ktorí iniciovali schválenie dnešného dokumentu na pôde Bezpečnostnej rady OSN 20. júla 1993, kde sa hovorí v reakcii na provokačné rozhodnutie Ruského parlamentu, že o rozhodnutie Ruského parlamentu proti územnej celistvosti Ukrajiny bolo vyhlásené za neplatné a že bolo v rozpore so zásadami a cieľmi charty OSN. Tento dokument ešte stále je na programe Bezpečnosti rady OSN a tento dokument sa musí opätovne otvoriť. Práve teraz prebiehajú schôdze zasadnutia Bezpečnosti rady OSN v týchto dňoch v New Yorku. Čo očakávame od Európskej únie? Predovšetkým solidaritu, tak ako ste ju prijavili eh, v priebehu troch mesiacov eh, mierových demonstrácií, po tom, čo občania Ukrajiny prijavili svoje želanie stať sa súčasťou európskej rodiny. Teraz však potrebujeme niečo viac e, ako len tento prejav solidarity a vyhlásenia podpory. Teraz územná celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny je ohrozená. Rusko uplatňuje e, politiku útoku, pričom zautočilo na časť nášho územia, porušuje svoje záväzky a povinnosti ako jedna z signatárskych e, strán dohody o dočasnej prítomnosti ruských námorných jednotiek na území Ukrajiny. Teda všetky tieto príslušné eh, dokumenty nie sú týmto dianím dodržané a sú porušované. Teda očakávame, že sa čo najskôr príjme politické rozhodnutie podpísať eh, dohodu o pridružení ktorú predchádzajú ukrajinské orgány sa rozhodli nepodpísať a kvôli ktorej sa protestovali na námestí Majdan. Teda očakávame, že toto rozhodnutie bude prijaté čo najskôr. Ukrajinská vláda je pripravená podpísať túto dohodu. Eh, by the way... No a no tak mimochodom, táto dohoda bola pripravená na podpis 29. novembra vo Vilniuse. Takže očakávame vašu podporu a rovnako ďakujeme za výzvy európskych inštitúcií, ale tie nie sú dostatočné. Súčasná situácia si vyžaduje nie tradičné rozhodnutia. Súčasná situácia si vyžaduje oveľa rezolutnejší, rozhodnejší prístup EÚ. A myslím, že bude vhodné, ak Európska únia sa rozhodne zriadiť policajnú monitorovaciu misiu, tak ako zriadila pilotný projekt tzv. EU Bound Mission, čo sú tie pohraničná stráž z Európskej únie, ktorá pomáha monitorovať dianie na hraniciach medzi Ukrajinou a Moldavskom a Zadnesterskom. Takže očakávame, že toto bude tiež vhodný mechanizmus, ktorý by mohla vytvoriť Európska únia. Drahí priatelia, na záver by som chcel vyjadriť vďaku vám všetkým, hlavne vám všetkým, ktorí ste navštívili Ukrajinu počas politickej krízy v našej krajine. Vy, ktorí ste vystúpili pred ľuďmi na Majdáne, ste to si cítili sami. Cítili ste, ako vás ľudia nadšene podporovali. Prosím, neprestávajte konkrétnymi činmi Ukrajinu podporovať. Ďakujem pekne. kolegyne a kolegovia, 14 sa prihlásili o slovo a rečníci za skupiny budú mať dve minúty a ostatní minútu. No a Žiadam vás z dôvodov kolegiality, aby všetci dodržiavali čas, pretože o 16.00, možno trochu neskôr, pán Tarašov vystúpi pred tlačov, čo v týchto dňoch je tiež dôležité. Ako prvý dostáva slovo pán Salafranka. Ja mám faktickú poznámku, pán David. Ste si istí, tomu predseda, že všetky politické skupiny vedia o tomto stretnutí, pretože zdá sa mi, že niektoré tu chýbajú. Áno, vedia to. Ale neviem, či boli všetky skupiny rovnako intenzívne informované. Pán Salafranka? Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán Tarašuk, vítajte na pôde Európskeho parlamentu. Požiadali ste o solidaritu parlamentu a ja vám chcem v mene Európskej ľudovej strany povedať, že s vami súcitíme a odsudzujeme ruskú intervenciu vo vašej krajine. Podľa nás je to proti princípu medzinárodného práva, proti charte OSN, ohrozuje to medzinárodnú bezpečnosť a mier je zaražajúce, že práve jedna z krajín, ktorá podpísala memorandum z Budapešti, je tá krajina, ktorá apelovala na to, že sa najskôr musí vyjadriť OSN. Teraz práve zasadajú ministri zahraničia Európskej únie. Uskutoční sa aj rada, kde sa bude hovoriť o situácii na Ukrajine my berieme na vedomie to, že vaša vláda má záujem o podpis asociačnej dohody. Nás by tiež zaujímalo, či očakávate alebo diskutujete o možných sankciách a či váš parlament uvažuje o tom, že by požiadal o vstup do NATO. My si veľmi ceníme inštrukcii vašej vlády, žiadosti, aby sa nestrelalo aby nezvíťazili provokácie. V každom prípade treba ísť cestou dialógu a zabraniť konfrontácia. Myslím, že vojnu nechce naozaj nikto, ale v tejto situácii myslím, pán predseda, že nikto nemôže potláčať snahy o slobodu nejakého národa. Viac ako 100 ľudí zaplatilo za to životom a medzinárodné spoločenstvo teraz musí reagovať na tieto barbarské činy a na to, že tu bol obsadený suverénny štát. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán Tarašuk. Ďakujem pekne za vaše úvodné slova. My sledujeme e, tú situáciu, no a ja som, keď ste ako osobitný predstaviteľ pre Krym. Mám pre vás jednu otázku. Ako viete, vo štvrtok 50 ozbrojencov obsadili Krymský parlament, obsadilo Krymský parlament, no a podľa informácií, ktoré mám, že len poslanci z ruskej väčšiny mohli vstúpiť do parlamentu, ostatní museli ostať vonku. Hovorí sa, že policia nemá situáciu pod kontrolou, takže keďže vy ste veľvyslanece, a chcem sa spýtať, kto sú momentálne e, vaši partnery v rokovaniach. No a druhá vec, premiér bol zbavený zbavený funkcie, takže akí sú vaši partnery. No a ďalej menšinové práva, je to 25% menšina Ukrajincov a 15% príslušníkov Krymska a Tatarska, alebo tatarské menšie na Kryme a oni demonstrujú e, za teritoriálnu integritu Ukrajiny a my by sme im mali pomôcť a chrániť ich práva. No a posledná vec, vy ste žiadali o podpis, podpis asociačnej dohody. Ako no, to vnímate? Bude možné podpísať takúto dohodu a, ale to tiež môže prispieť eskalácii situácii. Ako? A to vnímate, ďakujem pekne. Ja vás chcem informovať, že premiér Azarov odstúpil ešte počas vlády Janukoviča. No a parlament po dohode aj s Janukovičom prijal premiéra, alebo teda zvolil premiéra. Taký je postup pán Daf. Ďakujem pekne, predseda. A Nehovorím v mene liberálnej skupiny a rád by som vyjadril solidaritu a sympatie. Pán Putin koná postupuje ako ruský tyran. Koná reakcionalisticky a musí pochopiť, že v súčasnom svete všetko prepojené a je závislé tiež na globálnom finančnom systéme a na trhoch. Myslím, že je oveľa slabší, ako vyzerá, alebo sa domnieva. potenciál tvrdých reakcií je veľmi reálny, prepojený s potrebou intenzívnych diplomatických rokovaní a riešení. Ja si myslím, že NATO musí zohrávať ako politickú úlohu pri no, svojej účelu a súdržnosti je dôležité, aby aj samotná Európska únia bola, bola zjednotenejšia a jasnejšia, ako bola, keď bola konfrontovaná podobných krízach alebo s podobnými krízami v minulosti. Ja chápem a akceptujem potrebu monitorovania hraníc a zhromažďovania spravodajských údajov služieb. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja sa musím kolegyni Boskort ospravedlniť, pretože jej otázka bola namierená na legitimitu premiéra na Kryme. Ďakujem pekne, správu teda slovo dostáva pán Šulc. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pán Tarasuk za to, že ste prišli a za to, že ste nám potvrdili tie hrozné informácie, ktoré máme. Skutočne neprichádzate s dobrými správami ja e, myslím, že tá situácia momentálne pripomína z roku 1914 ako 21. storočie, politiku, ktorú sme už nechceli zažívať. E, ja, ja som si nikdy nič nenahováral o dôstojníkovi KGB Putinovi a keď hovoril o alebo keď e, Ukrajine hovoril, že sme jeden národ, tak to bol taký neoimperialistický e, nárok o tom, že Ukrajinu chce vnútiť do Eurázijskej únie. Myslím, že som mu povedal pravý opak. Spadla mu maska a teraz presne vieme, na čo sa treba pripraviť. Samozrejme, že solidaritu vám poskytneme. Ja však myslím, že momentálne asociačná dohoda pomôže len málo na Majdane ste demonstranti vybojovali, ale myslím, že teraz by bolo lepšie mať akčný plán členstva, ktorý bol v roku 2008 v Bukurešti, ako komyselne nebol splnený. Ja chápem pobalské krajiny, ktoré vtedy povedali, že radšej chceme byť v NATO ako v EÚ. Pre nás je vstup do NATO dôležitejší ako vstup do EÚ, e pretože to nám zaručí teritoriálnu istotu a garancie, že nás Rusko nebude ohrozovať doktrínou, ktorú zastupovali Putin aj Medvedev, a totiž, že keď ťa niekto napadne ruských občanov, tak zautočíme tiež. No, pričom na Ukrajine je to úplne postavené na hlavu, na Kryme. Ale je to rovnaká metóda, ako v 68. pochodovali do Prahy, alebo v Afganistane v 79. je to rovnaká metóda a je to, vzbudzuje to obrovský strach. Doktor Tenok predseda Boris. Vítam vás v mene ECR a je mi ľúto, že sa vidíme za týchto podmienok. E, dúfali, že z vás privítame ako zástupcov Novej demokratickej Ukrajiny s demokratickou budúcnosťou. Namiesto toho teraz vidíme šikanovanie a porušovanie e, medzinárodného práva kde Putin už je v podstate diktátorom, porušili všetky ich charty a dohody. Nož, vy ste hovorili teraz tento zoznam o garanciách. No a tak hovorí o, o, o ceste rokovaní. Nož, čakajte, no mne sa zdá, a veľmi sledujem túto otázku, že Krím bol pohotený kvôli klamstvám. Putin, KGB a jeho režim to už dlho organizuje. Tvrdia o tom, že 617 tisíc Rusov z Ukrajiny, museli, alebo ruských hovoriacich Ukrajincov muselo utísť do Ruska, čo je nezmysel. Ja vidím, že práve občania Ruska, nacionalisti, rôzne živly, či do Donetska, aby boli protesty. Potrebujeme sankcie, ak sa to nebude dať vyriešiť diplomaticky. Ja nemyslím, že Putin je ochotný rokovať, ale myslím, že by musel zareagovať na silné sankcie a ja tiež vyždem Turkov, aby um, preukázali solidaritu s krymskými Tatarmi ak Krím, ak Putin chce hrať túto nezmyselnú hru solidarity, tak Turci by mali preukázať rovnakú solidaritu s Tatármi, ktorí nechcú byť pod ruskou nadvládou. No a, a aj Ukrajinci, ktorí trpeli v Oldomore, celá vec pripomína Československo a sudecké Nemecko, alebo teda sudety v Čechách. Nož, čo sa dá robiť? Nož, ten referendum na Kríme. Rovna, vypísal Putin referendum v Čečensku? Nie, nikdy. Ďakujem veľmi pekne. Som skupiny GUE v parlamente, aby som chcel vyjadriť našu podporu a solidaritu obyvateľom na Kríme, pretože len oni môžu rozhodovať o svojej budúcnosti. A rovnako by som rád dodal, že mám pocit, že táto diskusia je jednostranná. Ja som si vypočul slova kolegov a majú právo vyjadriť svoj názor, avšak ja nechápem jednu vec v rámci panelu. Je len jeden názor. Má niekto monopol na pravdu, Môžeme viesť diskusiu, ak nezaznejú aj rôzne nástroji, čo sa stalo s reálnou politikou. mnohých v tejto miestnosti v týchto podmienkách majú názor. A zdá sa, že teraz ho neznepokojuje a nikto sa nezaoberá hľadanie skutočnej situácie, skúmanie skutočnej situácie v teréne. A by som neraz spôsobil väčšie škody Ukrajincom, ako im pomohol. No a myslím, že treba postupovať opatrne. Ďakujem pekne. Takže na no, úvod by som, drahí priatelia, sa vám chcel poďakovať za váš záujem. To sa jasne prejavilo v vašich vyjadreniach a, otázkach. prvá otázka, ktorú e, položil Ignacio Salafranca, rád by som chcel povedať, že áno. Ja myslím, že ekonomické sankcie EU proti Rusku môžu byť pre nich takou studenou sprchou, a ekonomické sankcie v tom širšom zmysle, ako aj sankcie voči ruským predstaviteľom, ktorí dávali príkazy. Si na čo sa týka NATO. Len kolegovia na Ukrajine chápeme, že to okrem nás nás musí brániť. No a súčasne NATO je dôležitým tou inštitúciou medzinárodnej bezpečnosti a zohráva veľmi dôležitú úlohu pre európsku bezpečnosť a bezpečnosť v euroatlantickej oblasti. No a v tejto súvislosti by som chcel pripomenúť, že Ukrajina v roku 2006 podala žiadosť o vstup akčného plánu, no a v roku 2008 summit Bukurešťa na to reakcia bola, že summit privítal špirácie. No a hodli sme sa na tom, že Ukrajina sa stane členom NATO. Takže tu hovorím o tom, čo bolo rozhodnuté v Bukurešti 3. apríla 2008. No a čo teraz? ja som bol, ja som a budem silným podporcom toho, aby Ukrajina vstúpila do EÚ a NATO. Ale súčasne musím povedať, že momentálne v ukrajinskom parlamente možno nevylučujeme prijatie rozhodnutia vstúpať do NATO. Ja osobne to nevylučujem a viem, že Príslušný návrh uznesenia bol predložený ukrajinskému parlamentu. Hlasovanie je možné uskutoční zajtra. A ja čakám, že ak sa o tomto návrhu bude hlasovať, tak veľká väčšina poslancov parlamentu bude hlasovať za. A čo sa týka príjmu. S kým rokovať? No čo sa stalo? ešte predtým, ako Rusi otvorene obsadili túto oblasť, využili politickú situáciu, využili svojich zástupcov v ukrajinskom parlamente a vláde a využili nelegitímne metódy a odstránili vedenie na Kryme to rozhodnutie je nelegitímne. No a oni namiesto toho Rusi tam dosadili osobu, e, ktorá je známa ako líder jedno z kriminálnych gengov na Kryme, pán Axionov. He's... A on teraz e, je tým vedúcim na Kryme pod vedením Ruska. Takže hovoriť s ním, je to nerelevantné s ním hovoriť. E, prezident e, Ukrajiny vymenoval svojho zástupcu na, na Kryme, ten tam je, je to pán Konicin, dobre známy krímsky politik. Situácia však je do veľkej miery e, zaskočená Rusmi politicky i e, vojensky e, dominujú situáciu. Pokiaľ ide o práva e, menšín, krymskí Tatári, popri všetkých politických a národných skupinách na Kryme, sú očividne najviac proukrajinskou skupinou ľudí a momentálne napriek pokusom e, šíriť e, nenávisť medzi krymskými Tatármi a zvyškom populácie, sa podarilo krymským Tatárom dohodnúť e, s predstaviteľmi pôvodných Afgáncov. Tí, ktorí slúžili v ruskej armáde počas afgánskeho ťaženia, oni spoločne strážia ulice Simferopolu zachovávajú poriadok, krymskí Tatári a pôvod, pôvodní Afgánci. Podpis asociačnej dohody. Nerozumiem, ako podpis asociačnej dohody, na ktorom sme, e, ktoré sa dohodlo pred rokmi od roku 2007, do akej miery to môže vytvoriť napätie. Veď viete, prečo e, na Euromajdane začali protesty, pretože ľudia nesúhlasili s orgánmi, ktoré sa rozhodli nepod, e, nepodpísať na poslednú chvíľu asociačnú dohodu. Takže som presvedčený, že väčšina parlamentu viac ako 300 hlasov bude za a je za podpis asociačnej dohody. A táto ústavná väčšina predstavuje väčšinu Ukrajincov. Takže ľudia nepochybne e, podporia podpis asociačnej dohody. Pokiaľ ide o záruky, Charles, ako nále sme boli uprostred rokovaní budapešťanskému memorandu, tak si celkom dobre pamätám, že jedna z krajín, ktorá je za oceánom, trvala na tom, aby sa nepoužil výraz záruky, guarantees. Chceli skôr anglický termín eh, assurances. Vy rozumiete, aký je to eh, rozdiel medzi uisteniami a zárukami. Iné jazyky však nemajú, nemajú iný preklad než slovo guarantees, záruky. Tak je to v ruštine, v ukrajinčine. Ak sa nemýlim, je to tak i v nemčine. Slovo assurances sa prekladá ako guarantees. To je odpoveď na, vaše otáz- na vašu otázku. My očakávame, že uh, tí, ktorí nám dali uistenia, záruky k národnej bezpečnosti, že si splnia svoje povinnosti a zastavia agresiu zo strany z jedného z tých, ktorý sa zaručil pri Budapešskom eh, memorandu, memorande. Aký je potenciál sankcií? Ďalšia otázka. Nož pokiaľ ja viem, všetko je možné, okrem použitia sily ako vojenskej odpovede, všetko by, by malo sa použiť na zastavenie Rusov, vrátanie ekonomických sankcií. Vieme, aký je potenciál ekonomických a sankcií voči Rusku, ten potenciál je veľmi vysoký. Podobne je moja odpoveď na otázku týkajúcu sa primeranosti asociačnej dohody jej podpisu teraz Pomohlo by to miliónom EU, uh, Ukrajincov, ktorí mierumilovne demonstrovali za, mieru, za európsky výber Ukrajiny, európsku voľbu. To by bola odmena pre nich za ich uh, pozíciu, za ich postoj. Rovnako by im to zaručilo nevízový, rovnako pokiaľ ide o nevízový režim, bezvízový režim, to, čo oni očakávajú od vás, mnohí milióny Ukrajincov. Takisto výhľadky na členstvo. O tom sa teraz diskutuje v inštitúciách EÚ v nedávnych posledných dňoch a celkom správne. Sankcie nemusia byť len voči krajine e, agresora, ale tiež e, voči predstaviteľom tejto krajiny. Súhlasím s vami, Charles, že referendum na Kryme ktorý je v rozpore s podmienkami ukrajinskej ústavy. Ukrajinská legislatíva k referendu nemôže byť považovaná za legitímne. Od počiatku sme trvali na tom, že žiaden výsledok takéhoto e, referenda nemôže byť legitímny, pretože od začiatku je to referendum nelegitímne. A posledný bod, e, to, čo tu vyjadrujete všetci, ja predstavujem väčšinu ukrajinského ľudu, ktorí podporovali Majdán. Počas troch mesiacov mierumilovných protestov v celej Ukrajine, nielen, na, nielen v Kieve. A viac ako 300 poslancov parlamentu hlasovalo za otázky, o ktorých tu diskutujeme. Viac ako 300 poslancov, viac než ústavná väčšina, podporilo novú vládu Ukrajiny. Ako môžete povedať, že je to jednostranný príbeh. Toto určite je vláda, ktorú podporili naši pôvodní e, protivníci, strana regionov. Oni uznávajú, že takýto je výsledok demokratickej revolúcie, ktorá sa odohrala na Ukrajine. Ďakujem vám pekne. Everyone has one minute. First, Mr. Lizek. Na minútu teraz ďalší rečníky. Si najprv pán Lizek. <clears throat> Drogi Borysie, tak poviem, poznáme znamy veľa lat. Ja chcem na początku tylko szybko... Ďakujem. Poznáme sa už dlho, Boris, tak ťa môžem os- osloviť e, e, takto. Poviem, čo som už povedal pri našom poslednom stretnutí. Putina by sme mali mali by sme ho e, požiadať aby dostal ehm, Nobelovú cenu za medicínu, pretože pokiaľ ide napríklad o očné lekárstvo, všetkým totiž otvoril oči, pokiaľ ide o stratégiu Strednej a Východnej Európy. Práve pokiaľ ide o eh, Putina, ide v mojej otázke, o čom mu vlastne ide? Ide mu naozaj o Krym? Alebo ako niektorí odborníci tvrdia o východnú časť Ukrajiny? Alebo o celú Ukrajinu? A druhá otázka? Čo podľa tvojho názoru by sme mohli udrať, urobiť my, aby sme ho odradili od týchto plánov? Herr Kreisler-Dörfler. Pán Kreisler-Dörfler. Ďakujem. Ešte ste nič nepovedali o spolupráci OBSE e a OSN, do akej miery by mohli byť zapojení. Oni, ja sa prispieva, pri, pripájam k názoru nemeckej vlády, že cesta môže byť len e, diplomatická cesta. A keby sa zajtra mali stretnúť naozaj špičky na G7, tak čo by sa udialo? Pretože bez Ruska zhoda ne, e, ne, ne, nenájde. Či už Putina ozra, označíme za šialeného, to nám nepomôže. Väčšina ruského obyvateľstva už teraz žije z minima prežili by aj e, bojkot. E, len málo situácií funguje, keď sa použije bojkot. V prvom rade tu musí byť hľadanie diplomatického riešenia a podpis asociačného dohody a vyhlásenia e, Na To by boli len kroky do, dozadu, naspäť. Gospodine predsjedniče, gospodin Tarasjuk, evo dolazeći iz... Vážený pan pán predseda, vážený pán Tarasjuk, ja som z Chorvátska a vidím tu mnohé paralely medzi ťahmi pána Putina teraz a Slobodana Miloševiča v 90. rokoch. Nie je to úplne tá istá veci, vec, ale podobnosti tu sú. Jednu vec by som vyzdvihol. Vidím paralely, pokiaľ ide o rozdelenie v EÚ v rámci medzinárodného spoločenstva, aby tieto dosiahli svoje ciele. Ja chcem zdôrazniť nasledovné dnes. Je dôležité ukázať solidaritu v rámci konkrétnych opatrení. Boli ste v tom veľmi e, presní. Dnes by sme toto zasadnutie mali opustiť s jasným posolstvom. Menovite, že vyslovíme jasné solidárne opatrenia, ktoré môže prijať Európsky parlament. Teraz má slovo kolega Robert. Chcem len zopakovať, že médiá v Rusku jasne ukazujú, že ide o legitimné kroky tvrdia, že zvolený pre, e, pre, prezident bol zvrhnutý. To je pravda. Tvrdia, že mali dohodu podporovať e, flotilu na Černom mori v Sevastopole a všetko, čo robili, len prišli a podporili obavy. Boli tu obavy, ktoré vyjadrili, e, sa vyjadrili k bezpečnosti tejto flotily. Prečo to nedošlo e, k záväzku, aby sa zachovala flotila až do roku 1942? To bolo vraj spochybnené, tvrdia Rusy podľa práve e, nových správ e, Čína tvrdí, že podporuje ruské pozície. Aké je význam toho, než demonstrácia toho, že e, Bezpečnostná rada OSN je len plýtvaním času. Teraz má na minútu slovo pani Ľubčeva. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť v bulharštine. e, Pán, vážený pán Tarasiek, e, sme tu svedkami naozaj výraznej neustálej ex- e, eskalácie napriek všetkým rezolúciám a našim snahám, ktoré robí Európska únia. Chcela by som zdôrazniť, že nemali by sme tu v tejto sále sa štiepiť. Všetci sme priateľmi ukrajinského národa a všetci sme s ním e, solidárni. Práve sme e, vyjadrili, mali by sme byť konkrétni v tejto solidarite, mali by sme byť garantom mieru a e, mierového riešenia konfliktu, aby sme zachovali in, teritoriálnu integra, integralitu územia, celistvosť. Je tu jasná hrozba, a proti nej treba bojovať. Mám otázku v tejto súvislosti. Veríte, že zákon týkajúci sa e, menšinového jazyka, e, či možno e, v tejto súvislosti hovoriť o sankciách, ale tie sa nesmú týkať občanov, občanov Európskej únie, Ukrajiny či Ruska, pretože občania nie sú zodpovední za to, čo sa deje. Podľa mňa Ukrajina sa stala e, politickým e, problémom veľmi e, výrazného strategického významu. Ďakujem, vážený pán Tarasiuk. Chcem vám poďakovať za to, že ste nás navštívili. Na úvod chcem povedať, že všetky vy slova solidarity, ktoré tu odzneli, len môžem podporiť je to výzva zložitá a verím, že e, medzinárodné spoločenstvo naozaj musí nasmerovať svoju snahu smerom k, DS, e, k zníženiu exkalovania tejto situácie. Mal som kontakt dnes e, s mojimi priateľmi na Kryme. Situácia je zložitá medzi obyvateľstvom panu, panuje strach, strach z vojakov všade na uliciach. Nikto nemôže opustiť polostrov a ľudia jednoducho sa nechcú nechať vyprovokovať, pretože vojenské reakcie by situáciu len zhoršili. Mám otázku súvisejúcu s predrečníkmi. Rusi tu samozrejme pre tieto kroky majú určité podmienky. Na druhej strane je je tu skutočnosť, že Moskva chce záruky, aby sa zachovala dohoda do roku 1942 Dá takýto e, signál Kiev? Ďakujem. Nuž, pokiaľ ide o ruskú inváziu, mám tu pár otázok, aby sme, sme si vyjasnili naše predstavy. Myslíte si, že by sme, tak ako to požadoval predseda mojej frakcie i ďalšie diplomatické zdroje a zložky, aby sme mali zahrnúť Rusko do politického dialogu, vzhľadom na to, že sankcie voči Rusku alebo jeho izolácia za súčasného stavu, kedy si uvedomíme, že Rusko je naozaj veľmocou, skutočnou veľmocou, že by to mohlo viesť ešte väčšej eskalácii násilia, že by to bola slepá ulička. La legislación reconociendo y protegiendo los derechos de las a za druhé, po druhé, myslíte si, že je možné, že Ukrajina príjme legislatívu, ktorá bude hájiť e, práva menšín? Ďalej potom, ako sa pozeráte na demonstrácie proruských e, obyvateľov na Kryme Ďalej potom, ako sa pozeráte na to, čo sa deje e, v Sevastopole na Krym, čo sa deje z vojenského hľadiska? Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Je jasné, čo sa udialo na Ukrajine, každý to vie. Som povďačný pánu Tarsiukovi za e, taký celostný pohľad na dianie. Na druhej strane Rusko E, sa veľmi nestará o demokratické postupy, ľudské práva a podobné veci. Takýto typ diktátorstva e, rešpektuje len svoje národné záujmy. Takže prijalo kroky na ochranu národných záujmov. E, nemali by sme meniť Rusko, nemáme vôľu ani sílu na to. Mohli by sme však pomôcť Ukrajine Avšak musíme byť schopní vedieť, rozpoznať, za akú cenu, aká je za to cena. My e, ne, nemôžeme pomôcť vojensky, ja dúfam, že nemôžeme. Nemôžeme, my môžeme však pomôcť výrazne politicky a ekonomicky. Veľmi. Za predpokladu, že členské krajiny sú pripravené tak určiniť. Ďakujem. Tarasov. Pán Tarasiuk. Once again, I would like to express... Rád by som vyjadril ešte raz e, vďaku za vaše veľmi zaujímavé e, otázky a za váš e, prejavený záujem. Práve ste položili otázku či Putin e, je tu na to, aby za, e, kontroloval, chce kontrolovať e, východ krajiny, celú, celú krajinu alebo len Krym. Mm, odpoveď na vašu otázku môže byť formou najnovšej informácie na základe našich predstaviteľov. Rusko má jednotky na východe našich hraníc eh, Charkov, Donetsk a, Luhanská oblasť. To je veľmi vážne. Z Ru- eh, kontakt s Rusmi ešte v dobe, keď sme boli eh, právne spolu, keď sme boli súčasťou Sovietskeho zväzu, môžem povedať nasledovne, že Rusi nikdy sa neuspokoja s tým, s jedným či druhým konceptom akejkoľvek Ukrajiny. Jediné ústupky, ktoré ich uspokoja, to, alebo jediný koncept, to je kontrola nad celou Ukrajinou. To je jediný e, e, ústupok, ktorý by Rusi akceptovali. Súčasne by som chcel povedať, medzi bývalými sovietskými republikami to bola len Ukrajina, ktorá celé tieto roky odolávala podriadeniu pod ruskou kontrolou. A len Ukrajina e, mala svoju vlastnú zahraničnú politiku v porovnaní s ďalšími bývalými sovietskými republikami. To je z časti odpoveď na vašu otázku. Ako zastaviť Putina? Nuž, Putina možno zastaviť len dvoma spôsobmi. Poprvé, to urobia jeho vlastní ľudia, a to sa udeje. A po druhé, medzinárodným spoločenstvom, ale to bude závisieť na tom, do akej miery berie e, medzinárodné spoločenstvo vážne svoju zodpovednosť za zastavenie agresora. Pokiaľ ide o OBSE, nuž naše e, očakávania smerujeme k tejto organizácii, pretože je nástrojom medzinárodnej spolupráce, ale súčasne ona veľmi závisí od ruského áno či nie. Takže preto schopnosť OBSE je obmedzená. Ďalej je diplomacia, tu súhlasíme, najskôr musí byť prednosť diplomacia, ale prečo Rusko zneužilo túto um, možnosť, že my uprednostňujeme diplomáciu a tým vlastne uprednostňujú Váziu. Súčasti ukrajinského územia hovoríte o sankciách, že môžu poškodiť ľuďom, ale chcel by som sa vás opýtať, eh, možno trochu inak či cena, ktorú Rusko platí za inváziu Ukrajiny, bude príliš vysoká. Myslím, že to bude mať vplyv na každého jedného v Rusku, pretože sú to peniaze, ktoré sa berú zo sociálnych programov, ktoré môžu byť rôznymi sociálnymi výhodami pre občanov Ruska. Inak by sa tieto peniaze stratili v týchto útokoch. Pán Robert Atkins, vy ste hovorili o zvrhnutí legitímne zvoleného ukrajinského prezidenta. Nuž mnohí nespochybňujú to, že Janukovič bol zvolený legitímne, ale niektorí a mnohí na Ukrajine si to myslia. Zároveň to však nehovoríme o zvrhnutí ukrajinského prezidenta. Musíme hovoriť e, o prezidentovi krajiny, ktorý utiekol z krajiny, a to veľmi nezodpovedne, a nechal krajinu, potichnúť sa mu na seba, a nedodržal dohodu, ktorú sám podpísal 21. februára. A pán Brok napokon bol súčasťou rokovacího týmu, keď sa táto dohoda podpisovala teda cieľene opustil krajinu, nenaplnil dohodu, ktorú podpísal, nepodpísal zmeny v ústave, ku ktorým sa zaviazal po hlasovaní v parlamente. Parlament to odhlasoval, ale on z krajiny utiekol. Takže my si teraz myslíme, že táto osoba sa dopustila činu, ktorý sa dá považovať za zradu. Potom, čo podpísal e, dohodu v Charkove, ja som predložil v parlamente návrh uznesenia, kde sa tvrdí, že to, čo urobil týmto podpisom dohody z Charkova, tým, že rozšíril a predlžil prítomnosť e, ruskej flotily až do roku 2042 na našom území, je prejavom tejto zrady. A presne to sa dopustil vôbec nebolo nevyhnutné predlžovať e, prítomnosť týchto jednotiek po roku 2017, pretože aktuálna dohoda, ktorá ešte stále platí, mala poskytnúť Rusom možnosť pobytu na našom území do roku 2017. A ja si myslím, že je v, ukrajinskom parlamente veľká väčšina tých, ktorí odsudzujú e, túto dohodu z Charkova a naďalej budú uznávať, e, že Rusko má právo ostať na území Ukrajiny vo forme týchto svojich námorných jednotiek do roku 2017. Pokiaľ ide o Čínu, ja si nie som vedomý žiadnych e, dopadov, ktoré by sa mohli prejaviť, e, respektíve vykladať ako podpora Číny tohto ruského konania. Okrem toho, že Čína sa vyjadrila na Bezpečnostnej rade OSN, že je za dodržiavanie územnej celistvosti ktorékoľvek krajiny. To je jediná pozícia, ktorú poznám a ktorú Čína e, zastáva. Národnostné menšiny e, na Ukrajine majú svoje práva e, dodržané a toto je záver aj vysokého komisára OBSE pre menšiny. Môžete teda prizvať vysokého komisára pre menšiny na vašu schôdzu, môžete sa ho opýtať priamo, ako vyhodnotil práva národnostných menšín na Ukrajine, či sa dodržiavajú. Ďalej, pokiaľ ide o jazykový zákon, zákon, ktorý neprešiel hlasovaní, e, predložili naši politickí oponenti, pretože tento zákon bol nevyvážený a poskytoval ochranu iba Rusom, a to na úkor väčšinového obyvateľstva, teda Ukrajincov na Ukrajine. Ale politická dohoda bola taká, že tento zákon nebol pozastavený, pretože prezident vo funkcii nepodpísal zákon, ktorý by ho zneplatnil, teda naďalej platí, ale teraz je plán taký, že parlamentná skupina pripraví novú verziu tohto zákona, ktorý sa bude zameriavať na ochranu práv národnostných menšín a taktiež e, práv jazyka týchto menšín. Chcel by som sa zúrazniť, že Ukrajina je signatárskou krajinou Charty Rady Európy o právach národnostných menšín a tiež e, jazykových práv týchto menšín a my um, dodržiavame ustanovenia tieto charty. Zdá sa mi, že som týmto odpovedal na všetky otázky. Ešte raz sa vám chcem poďakovať za prijav solidarity a súcitu. Ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujeme pekne. Myslím, že bolo dôležité vypočuť si vás, pretože nám to objasnilo mnohé veci. Budeme naďalej diskutovať. E, zhruba 18.30 príde Pierre Vimo, ktorý nás bude informovať o rozhodnutí rady. A potom môžeme prijať naše závery. Možno tu ešte budete mm, prítomní. V každom prípade vám ďakujeme, že ste prišli Väčšina v Európskom parlamente rozhodne pociťujú solidaritu s Ukrajinou. Napokon aj minulý týždeň sa to preukázalo tou veľkou väčšinou v hlasovaní o uznesení o situácii na Ukrajine v Európskom parlamente. Ešte raz si vďaka a veľa šťastia v najbližších dňoch. Poďme ďalej v programe, ale ešte predtým, ako dáme slovo pánovi Mingarelimu, ktorý je výkonným riaditeľom v SVČ pre otázky Blízkoho východu a južného susedstva. Chcel by som vás informovať, že vzhľadom na nedostatok času musíme totiž hlasovať o 17.15. Rozhodli sme, že rokovanie, rozpráva o Kube sa odloží. Preto hneď prejdeme teraz k našim naše výmene názoru s pánom Mingarelim. Dostáva slovo pán Mingarelli. Si, uh, la situation dans les deux pays est un peu chaotique, mais on va, on va essayer. Situácia aj na Ukrajine v Libii je veľmi chaotická. Budeme sa snažiť teraz eh, dva pol roka po oslobodení Líbie je krajina a naďalej je poznačená násilím. Le problème qui est à l'origine de tout Problém, ktorý viedol k týmto ťažkostiam, je očividne e, absencia politického riešenia. A hlavným dôvodom nedostatok e, konsenzu k e, cestovnej mape prechodu na tom trvám, pretože množstvo pozorovateľov sa chce venovať výlučne situácii bezpečnostnej, ktorá je veľmi znepokojivá, ale treba pochopiť i to, že bez politickej tranzície neexistuje možnosť e, riešiť e, problémy, pokiaľ ide o bezpečnosť. E, etnické skupiny a geografické skupiny bojujú o zdroje, Očividne to situáciu e, destabilizuje, pretože tieto ozbrojené zložky, ktoré rozosievajú chaos, e, oproti nim je veľmi e, slabá vláda. Premiér Zidan má pred sebou množstvo útokov a má problémy udržať si svoju moc. Je tu veľký rozkol vo vláde a veľká časť venujú mnohé zložky útokmi, útokom na vládu a premiéra. Sú tu ministri, ktorí neustále vyvíjajú tlak na všetky politické rozhodnutia a na tom trvám, pretože mnohí si myslia, že milície vytvárajú chaos pokusmi e, vzbúr a, a atentátov. To nie je len neporiadok. Každý raz, vždy keď je tu dôležitý politický rozhodnutie, Milícia vyvíja veľmi silný tlak a ten má dopad na rozhodnutia, ktoré príjima vláda. Je to napríklad v situácii, o, kde ide o izolačný zákon. Milícia e, zabezpečuje, že všetci vysokí funkcionári, ktorí sa e, zapájali do e, Kadáfiho režimu, musia byť podrobení E, riziku vylúčenia zo všetkých politických funkcií. A je tu vlastne e, absencia štátneho aparátu. Mnohých je tu Tuto nie je len absencia e, vlády, ale nie je tu štátny aparát, pretože viete, že počas 42 rokov Kadáfiho diktatúry verejná správa zohrávala veľmi reštriktívnu úlohu. Nebol, nie je tu štátny aparát, ktorý by sa mohol oprieť o ne- e, slabo- slabosti a neexistenciu vlády. Toto všetko očividne vytvára podmienky, ktoré prispievajú k tomu, že vlá- e, populácia politickým inštitúciám nedáva vlastne dôveru. Všetky, všetci dobrodruhovia, milície a ozbrojené zložky tým pádom majú e, otvorenejšie dvere nie je tu bezpečnosť tým pádom a bez bezpečnosti sú tu tieto, tieto atentáty, nestabilita v oblasti e, Mengazi. Je tu vymáhanie e, výkupného, pravidelná okupácia ministerstie. Tým pádom tých zopár funkcionárov, ktorí tu ešte existujú, majú ťažkú prácu. A tiež okupovanie e, ropných terminálov i plynových e, zariadení. A to sťažuje situáciu. A vo všetkých týchto situáciách znie otázka, čo môže robiť medzinárodné spoločenstvo či EÚ. Na zjednodušenie som sa pokúsil vysvetliť, čo by sme mohli urobiť v politickej oblasti a potom v druhej, po druhé v bezpečnostnej oblasti. Už z politickej oblasti možno povedať, aby zhromaždenie, ktoré sa vytvorilo pred pár týždňami, začalo pracovať. Nebude to ľahké, pretože je tu problém s mnohými a, kreslami. To znamená, že toto zhromaždenie bude neúplné a je tu možnosť, že mnohí spochybne jeho legitimitu. Potom treba urobiť všetko preto, aby sme podporili národný dialog, ktorý povedie k určitej forme národného zmierenia. Národným dialogom potom hlavní aktéry eh, strán a krajiny, principiálni eh, predstavitelia, budú môcť diskutovať eh, v kľude o základných politických problémoch, ktoré dnes krajina má. Ďalej sa treba snažiť presvedč, presvedčať e, vládu a Národný kongres, aby boli inkluzívne, teda e, spájať sa, spájať všetky politické síly a občanskú spoločnosť v procese vypracovávania ústavy, ktorý sa, ktorá by čo najskôr mala začať fungovať. EÚ vypracovala aj spoločné posolstva, to je dobré, Podarilo sa nám dohodnúť na určitých spoločných posolstvách, ktoré sme vyslali politickému spektru. Tiež treba e, vyjadriť našu pevnú podporu e, OSN, ktorá pracuje za veľmi ťažkých podmienok. Predstaviteľ OSN robí výbornú prácu a treba mu zabezpečiť našu podporu. A za nás, za EU, by sme mali mať jasný E, stály dialog s premiérom a s národným zhromaždením. Tiež by sme mali pracovať na ľudskoprávnych problémoch, ktoré z diálky nie sú vyriešené, kde sú vo vezeniach zadržiavané mnohé osoby, ktoré neboli súdené a ktoré sú udržiavané v nepriateľných podmienkách. Aj tu by sme mali diskutovať s orgánmi v Líbii o ľudských právach. Tiež maximálny počet návštev, tiež maximum rozpráv. A tiež v konečnom dôsledku mali by sme spustiť e, rokovania o e, rámcových e, o rokovania o podmienkách. Treba k tejto rámcovej dohode naďalej sa snažiť ňou normalizovať situáciu v krajine, aby Libíci z všeobecného pohľadu EÚ, ako vyzerajú rokovania, aby sa čo najlepšie vykonávali potrebné kroky. Chceme čo najskôr spustiť, spustiť rokovania. Pred pár týždňami som tu v Bruseli stretol viacerých Libícov, aby som im vysvetlil, čo im môže ponúknuť EÚ a verím, že čoskoro budú deklarovať e, ochotu podporiť e, túto dohodu. Pokiaľ ide o bezpečnosť, je dôležitá demobilizácia, odzbrojenie a integrácia e, milícií. To je najväčšia priorita. Je to však ťažké, pretože milície sa nechcú odzbrojiť, kým tu nebude polícia a armáda dôstojná, alebo teda hodná tohoto názvu. Čiže vytvorenie policie a armády. EÚ zmobilizovala v projekty na formovanie a školenie policie a určité krajiny sú v tzv. E, kompakte G8. Je tu asi 15 tisíc vojakov, ktoré budú, ktorí sa budú školiť a trénovať pod vedením krajín, ako je Spojené kráľovstvo, Taliansko, Francúzsko, Američania a Turci. Očakávame v budúcich miest, mesiacoch teda výba, vybavenie a vytrénovanie týchto vojakov, aby mohli zabezpečiť poriadok. My budeme spolupracovať s políciou, je totiž ťažké nájsť e, stabilných a vieryhodných partnerov. Ďalej kontrola hraníc. Tu máme misiu IUBAM. 50 európskych expertov je na mieste, a ktorí, ktorí chcú e, trénovať líbyjské zložky, pokiaľ je ochranu ich hraníc. Bude to zložité, 50 odborníkov to nemôže zvládať, je tu 4000 e, hraníc pozemných a 2000 e, námorných, e, teda kilometrov námornej hranice. Dôležití sú tu i americkí partnery. Po okrem hraníc je tu ďalšia priorita lepšie riadiť zásoby, sklady so zbraňami. Sú tu značné, značné, značné počty. Chceme pomôcť kontrolovať tieto zásoby, na posilnenie bezpečnosti, ale aj na vyhnutie sa tomu, aby ich počet týchto zbraní v Líbii nemohla destabilizovať situáciu v Magrebe a v sahelskej oblasti, tak ako sme to videli v Mali. Pracujeme na tom. Briti, Američania sú to aktívni. A aby všetko toto e, fungovalo, treba spolupracovať so susedmi a práve preto naše úsilie smerujeme i na celý ten regionálny rámec, celú sahelskú oblasť, Mali, Mauretánia, Čad, Niger. A želáme si tiež, aby všetci magrebskí susedia sa zúčastňovali Alžírčania, Maročania, Tiež treba posilniť koordináciu mm, medzinárodných aktérov a to je cieľ stretnutia v Ríme v štvrtok na úrovni ministrov a veríme, že toto stretnutie umožní spustiť politickú tranzíciu spoločne s potrebnou pomocou medzinárodného spoločenstva a dúfame tiež, že toto stretnutie v Ríme nám umožní získať lepšie prerozdelenie úloh v medzinárodnom spoločenstve, aby prioritne sme pomohli vytvoriť bezpečnosť a stabilitu v tejto nešťastnej krajine. So, uh... Ďakujeme pekne, eh, pán Robert Atkins. Je mi naozaj veľkým potešením, že práve vy tomu predsedáte, pán predsedajúci. Chcem sa srdečne poďakovať eh, pánovi eh, Mingarelimu. Mm, chcel by som položiť tri otázky, ak dovolíte, vzhľadom na to, že parlamentná operácia, systém nefunguje tak, ako by sme si želali. Eh, vidíte už teraz nejaké náznaky snahy o akési silné vedenie, teda inými slovami diktátora, ktorý by dokázal zjednotiť e, jednotlivé zložky v krajine a ak áno, aké silné sú tieto náznaky. Ďalej po druhé, ak e, teda skonštatujeme, že tento parlamentný systém nefunguje tak, ako by mal, čo presne Európska únia robí, aby sa snažila viesť e, túto demokraciu správnym smerom, tak aby sme im dávali potrebný know-how na to, ako by to malo fungovať, čo presne mali urobiť, aby sa veci rozbehli Ďalej, po tretie, možno sa to bude zdať menej dôležité ako straty na životoch e, a e, nezávislosť súdnictva a tak ďalej, ale to rovnako dôležitá téma. A síce ide o veľmi významné a pozorúhodné miesta historického dedictva, ale taktiež aj vojnové hrobky a tak ďalej, eh, pozostatky po konfliktoch. Eh, Všetky tieto miesta sú eh, veľmi významné svojím spôsobom a ja sa chcem opýtať, čo presne by sa dalo robiť na to, aby sme ich chránili. Ďakujeme pekne. Pán Milan Mon. Ďakujem. Mm, nemal som možno žiaľ vypočuť si úvod vašej prezentácie. Tie prvé sekundy mi ušli. Prišiel som trochu neskôr, ale ak som správne pochopila vaše vyjadrenia, dúfate, že rímske stretnutie zlepší koordináciu jednotlivých zúčastnených strán v dianí v Líbii. Chcem sa vás opýtať na niečo iné. Aká miera koordinácie existuje medzi členskými štátmi EU, ktoré pôsobia v Líbii, pretože dopočul som sa niekedy aj tu v Európskom parlamente, mm, sa kolegovia stiažujú, že e, táto koordinácia nie je dostatočná a Zdá sa, že niektoré členské štáty si sa spolupracujú, ale nie sú tieto ich kroky dostatočne koordinované. Ako to teda vnímate vy? Ďalej, nepočul som si úvod vašej prezentácie, ale zrejme sa zhodneme na tom, že Líbia je naozaj príkladom akejsi balkanizácie Severnej Afriky a tieto rôzne kmene tam pôsobia, ale sú veľmi nejednotné, a teda okrem tohto inštitucionálneho vákua aj toto rozdelenia nejednota na kmeňovej úrovni e, veci veľmi komplikuje. Pán Kadafi dokázal tieto síly držať pod kontrolou, ale teraz e, mm, sa to akoby už nedá. Je teda naozaj pozoruhodné, že e, za Kadafiho táto únia fungovala a teraz e, sa to akoby nedá. Ako to prosím vnímate vy? E, myslíte si, že je možné dosiahnuť jednotu v spolupráci týchto rôznych kmeňov, ktoré nemajú spor len navzájom medzi sebou, ale aj v rámci jednotlivých kmeňov sú e, rozdiely medzi rodinnými klanmi a tak ďalej. Sir Graham, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som sa tiež poďakovať pánovi Mingarelimu a chcem sa ho opýtať, trochu podrobnejšie e, k tomu, čo povedal, že parlament e, sa musí začať venovať svojej práci. Ja mám pocit, že e, to ťažkosťou nie je to, že parlament nepracuje skôr, nemôže bolo obeťou kameňovania, museli sa presunúť do hotela predseda, pán Sachmeň je neustále predmetom útokov. Teda kladiem si otázku, čo viac by Európska únia mohla urobiť preto, aby pomohla líbyskému parlamentu mm, tejto snahe dostať situáciu pod kontrolu. A taktiež sa som opýtať na e, zdroje. Boli tu veľké nádeje, zhruba pred rokom alebo dvoma, že príjmy z ropy a plynu poskytnú krajine dostatočné zdroje na financovanie e, vlastnej rekonštrukcie a na to, aby sa veci dali do poriadku. Zdá sa, že sa to nedarí. súvislosti s ropou dochádza k veľkým konfliktom. Ja sa pýtam, aké zdroje má k dispozícii Európska únia a ako sa dajú porovnať so zdrojmi, ktoré sme mali v priebehu konfliktu. Mohlo by sa so stať, že poskytujeme líby menej ako v minulosti a aj keď sme by som vyhrali vojnu, tak možno nevyhráme tento mier ktorý by sme chceli. Pán Kreisel-Dorfler, ďakujem. A ja sa chcem poďakovať za vaše vyjadrenia. Sú to veľmi zaujímavé slova. Chcel by som nadviazať na to, čo povedal kolega Milan Mon, čo sa týka tých kmeňových štruktúr. Dalo by sa vlastne povedať, že e, čoraz viac sa tam kryštalizuje mnoho rôznych vojnových lordov, ktorí e, majú dosť nepredvidateľné zmyšľanie a konanie. To jeden dojem a ďalší dojem medzinárodné spoločenstvo ako keby úplne sa vzdialilo od tohto diania. Na Ukrajine ani v Sýrii sa veci akoby vôbec neriešia. Aj taktiež, čo sa týka zneškodovania chemických eh, zbraní, ktoré už je uzavreté. Eh, ja mám pocit, že Líbia sa stratila z tejto krizovej mapy a nechávame veci a voľný priebeh. Máte tento dojem aj vy? Ďakujeme pekne. Pán Mingarelli, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne. Eh, Neskôr by som odpovedal na tri otázky pána Atkinsa. Eh, či je tu želanie akéhosi silnejšieho, výraznejšieho vedenia v Líbii. Eh, ja by som povedal, že áno, najmä v otázkach dodržovanie zákonom a poriadku. Ste si viete predstaviť, že obyvateľstvo je už mm, veľmi nepokojné. Ich eh, podmienky pre život sa výrazne zhoršujú práve kvôli tomuto chaosu a je tu veľké želanie opätovného nastavovania poriadku a práva v krajine. Otázka, či sa to môže podariť bez diktátora, ja dúfam, že áno. A mám pocit, že skúsenosti z fázy tohto prechodu zo mnohých iných krajín sveta dokazujú, že aj v tých najhorších podmienkách a Líbia naozaj je vo veľmi zložitých podmienkach, pretože tak ako som povedal, je, mm, je tu len nedostatok politickej triedy. Úplne tu chýba aj akákoľvek forma štátnej štruktúry a to spoločne vlastne veľmi komplikuje tento proces tranzície. Napriek tomu tí, ktorí eh, sa podpísali pod revolúciu v Líbii, rozhodne chcú, aby sa nastolil poriadok a právo v krajine bez eh, diktátora. Isté, že potrvá to istý čas, ale rozhodne sa tam dostaneme jedného dňa ďalej. Čo robíme my, aby sme im pomáhali a viedli ich nuž eh, máme, a tu odpovedám aj na otázku pána Watsona, Zaviazali sme sa od konca tohto konfliktu poskytnúť 130 miliónov eur do oblasti ako napríklad mm, budovanie verejnej správy, taktiež podpora policie, reformy, súdnictva a systému spravodlivosti, ďalej podpora rozvoja občianskej spoločnosti. Ale nie je jednoduché naplňať tieto projekty v praxi, pretože ako som už povedal, nemáme dočinenia so stabilnými a dôveryhodnými partnermi. Bez ehm, štátnej správy, ktorú sme mali napríklad pred 30 rokmi v Československu alebo v Polsku alebo 15 rokmi na Západnom Balkáne. Tu takúto štátnu správu nemáme. Teda je veľmi ťažké pre našich odborníkov vykonávať e, tieto svoje programy pomoci. Napriek tomu sa snažíme zo všetkých síl tieto e, projekty posúvať vpred e, a poskytovať im poradenstvo. Je to samozrejme snaha chrániť menšiny, na tom neustále pracujeme. A tiež sa snažíme o to, aby tí, ktorí sú zadržiavaní bez akéhokoľvek spravodlivého súdu, môžu byť e, buď prepustení, alebo majú nárok na spravodlivý súd. Ďalej pán Milan Mon. Či existuje koordinácia medzi krajinami voči Líbii? Líbii? Buďme úprimní, treba bojovať na e, dobrú, aby sme dostali dobrú koordináciu. Buďme úprimní, nie je to prekvapivé. V Líbii sú e, zásoby plynu a ropy a samozrejme, že to je určitá súťaž medzi členskými krajinami. Z našej strany je teda dôležité rešpektovať túto súťaž o kontrakty, ale starať sa, aby členské krajiny a inštitúcie EÚ sa koordinovali užšie s cieľom získať dopad na politiku a tiež pokiaľ ide o bezpečnosť. Verím, že postup sa dosiahol v minulých mesiacoch v tejto oblasti. Nemáme situáciu úplne uspokojivú, treba pokračovať v boji, ale pokiaľ ide, ak tu bude energia a vôľa, podarí sa nám situáciu zlepšiť. Máte pravdu, že ten kmeňový faktor je veľmi dôležitý. Prečo sa Kadafi mu podarilo lepšie zjednotiť kmene než nám? a nešterejšej vláde, no, ľahšie sa diktátorovi e, dohodne s e, kmeňmi než s demokratickému režimu. To je bez prekvapenia. Máme tu súperne medzi tými kmeňmi, na geografickom princípe sa organizujú. Poznáte e, príklady Zintan, Misrata, e, potom ďalej sú tu etnické kritéria, Tuaregovia, Tebuovia, ktorí sa z, odmietajú zúčastňovať referenda o ústave alebo voľbách voli, voli, volieb. Sú tu teda veľké rozdiely medzi týmito rôznymi trkmeňmi. Všetko toto však o to viac opodstatňuje inkluzívny postup. Ukazuje to, do akej miery vláda a parlament, ak chce niečo konkrétne urobiť, musí sa usilovať o inkluzívnosť a zapojiť všetkých do e, demokratického prechodu. Pán Watson sa vyjadril, že parlament je cieľom neustalých útokov. Je pravda, že neustále prichádzajú hrozby od vojska e, namierené aj proti parlamentu, ktorý nesie názov Všeobecný národný kongres, ale aj voči vláde. A predsa parlament e, aj e, E, sa vo svojich zložkách vykazuje veľkú nejednotu a vedie kampaň proti prezidentovi. My vyzývame všetkých poslancov, aby boli o niečo zodpovednejší a aby konali v prospech svojej krajiny. Pán Krasseldorfler sa pýtal, či Líbia je naďalej prioritou. Nuž musí byť, pretože Ak by sa Líbia zajtra stala čiernou dierou, dopad na Európsku úniu by bol okamžitý, čo sa týka prílevu utečencov, nezákonného presťahovalectva, terorizmu, organizovaného zločinu. Nemáme teda žiadnu inú možnosť. Musíme naďalej veľmi pozorne e, sledovať Líbiu a musíme jej pripisovať veľký význam. Myslím, že to sa aj deje. Pán Atkins pripomína otázku e, starožitnosti a rôznych dejinných pamätných miest. E, pravdu povediac, často o tom nehovoríme. Nehovorím, že to nie je téma, o ktorej by sa malo hovoriť, mali by sme tomu pripisovať e, istú pozornosť, ale spomínam si, že zhruba pred dvoma rokmi, keď sa rokovalo o rámcovej dohode s Kadáfiho režimom, sme diskutovali aj o týchto témach a vtedajšie libyské orgány nás žiadali, aby sme to riešili, aby sme im pomohli. nakladať s ich e, e, bohatstvom a dedičstvom a správnym spôsobom. Teraz to však rozhodne nie sú prioritné témy v našich orokovaniach, ale rozhodne súhlasím s vami, že by sme tomu mali venovať väčšiu pozornosť. Ďakujem pekne. Aspoň e, tu by sa veci mali držať pod kontrolou, pretože inde sa to veľmi nedarí. Ešte raz ďakujeme, že ste prišli a opäť vás tu radi privítam aj v budúcnosti. Um, so, uh, dear friends, we have votes at, uh... Máme na programe hlasovanie o 17.15. Dovtedy teda máme prestávku. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, dass ich... Äh, Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Otváram bod 7 na našom programe hlasovanie o uznesení k Turecku. Ide konkrétne o pokrokovú správu Turecka. Pani spravodajkyňa, pýtam sa, či sa chcete vyjadriť na úvod. pán predseda. Dúfam, že socialisti dodržia dohodu, ktorú sme prijali, čo sa týka istých rozhodujúcich bodov v hlasovaní. Pretože sa zdá, ako by v tomto parlamente mal fungovať naozaj proces vzájomnosti a dohody by sa mali dodržiavať. Poprvýkrát som sa dopočula o niečom takomto podobnom. Myslím, že je nepriateľné mm, takéto náznaky, že sa slovo nedodrží. Ďakujem pekne. Pani Muniz de Skupina socialistov mala zasadnutie svojej pracovnej skupiny a demokraticky sme prijali iné stanovisko, ako bolo schválené na schôdzi spravodajcov a preto sme sa rozhodli postaviť inak k našej pôvodnej dohode. A ozrkadli sa to aj na rozhodnutiach iných e, skupín. Ďakujem pekne. E, žijeme v slobodnom svete, aj keď to nie je vždy pohodlné. A každý získa to, čo chce. Takže prejdeme k hlasovaniu. Návrh 41, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej je 43 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 52, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 57, tak to práve kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 5960, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 61, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 63 za pardon, 62. 62, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 63 e, bol stiahnutý, preto kompromis 3, teraz to je za. Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 67, kto je za? Pardon, 77, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 86 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej 87 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 92, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 100. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 103, kto je za? S ústnym pozvaniacím návrhom, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 105, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 107. A pardon, 104, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 106, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si to. Nech sa páči, hlasujte.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 zdržali sa prijaté. 131 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti zdržali sa prijaté. Ďalej nasleduje 132, kto je za, proti zdržali sa zamietnuté. Sto kto je za? proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si to. Pardon, myslím, že to bolo zamietnuté. Koniec hlasovania. Bolo to veľmi zreteľne zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 136, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 141. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 144. Za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 160 za? Kto Chcete si overiť návrh 144? Dobre, nech sa páči, hlasujte. Aj keď socialisti hlasovali jasne proti. Prepačte, nemôžeme používať elektronické hlasovanie na to, aby sme menili výsledky hlasovania. Koniec hlasovania. Nepomohlo to. Zamietnuté. 160 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 145 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. 146, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje 150, kto je za, proti, zdržali sa. Ešte raz, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 158, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 162, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 170 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Musíme si to overiť. Ešte raz 170 za. Nesústredil som sa. Takže overíme si to elektronicky radšej. Nedával som pozor a nie som si istý, že som to správne odsledoval. Konec hlasovania. 8 za, 36 proti. To je jasné. 173, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 174 za. 173 bol schválený. A chcete si to overiť? Dobre, nech sa páči. Now we will see the strength of the liberal group. Hundertvierundsiebzig dafür. 174 za, proti zdržali sa zamietnuté. 176 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 177 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 178 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za. Proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za. Proti, zdržali sa to si musíme overiť. Socialisti vykázali akýsi zmetok. Hlasujeme o návrhu 178 o jeho druhej časti. Konec hlasovania. Zamietnuté. 179 za. Zdá sa, že si veľmi nerozumieme, najmä Gréci a Nemci. 179, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromisy 11, da? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 189 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pardon, zamietnuté. Zamietnuté. Takže ten návrh bol zamietnutý. Teraz prejdeme ku kompromisu 12. za. Yes, that's true. We forgot 189. Prepáčte, zabudli sme na jeden návrh. Návrh 189 bol zamietnutý. Ďalej nasleduje 191. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Nepomohlo to. Kompromis 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 196. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej nasleduje 199. Kto je za? proti, zdrželi sa zamietnuté. 200 za, proti, zdrželi sa zamietnuté. 201 za, proti, zdrželi sa zamietnuté. 202 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej 210, kto je za, proti, zdržali sa, to si musíme overiť. Nech sa páči, hlasujte. 210. Návrh 210. Es ist geschlossen. Konec hlasovania. Zamietnuté. 20 za, 26 proti. 211 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 212 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 14 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 223. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 224. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 225. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 226 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 234 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 230, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 231 a 32, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 233. A ten je bezpredmetný. Ďalej nasleduje Otočil som to na nesprávnu stranu. Asi v tom má prsty nejaký Arab. 238. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté 239 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 240. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté 242, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté 243 za. Proti, zdržali sa zamietnuté 246 za. Proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 16, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté 250, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté Kompromis 16a, kto je za? Proti zdržali sa prijaté návrh 261, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté 266, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté 267 za proti zdržali sa prijaté 276 za, proti zdržali sa zamietnuté. 275 za, proti zdržali sa prijaté. Pardon, bolo to zamietnuté. Teraz sme hlasovali na úrod 275. 268. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 269 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 270 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 271 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 272 za proti, zdržali sa zamietnuté. 273 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 274 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 277 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 278 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 279 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 280 81, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 282 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 283 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 284 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 285 za, proti zdržali sa zamietnuté 286 za, proti zdržali sa zamietnuté 287 za, proti zdržali sa zamietnuté 288 za, proti zdržali sa zamietnuté 289 za, pro, proti overíme si 289. Nech sa páči, hlasujte. No, that's the classical conservatives. Mit 13 zu 33 ab. Bolo to zamietnuté, 13 k 33. 290, To je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 292 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 294 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 295 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 296 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 297 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 298 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 299 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 300 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 301 za, proti zdržali sa zamietnutí, 302 za, proti zdržali sa zamietnutí, 303 za, proti zdržali sa zamietnutí, 305 za, proti zdržali sa zamietnutí, 306 za, proti zdržali sa zamietnutí, 307 za, proti zdržali sa zamiet, prijatí, 309 za, proti, zdržali sa, kontrola. 309 si overíme. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 310 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 311 za proti zdržali sa zamietnutí. 311, 311, to bolo zamietnuté. Už no, socialisti čiastočne menia svoju pozíciu, zdá sa. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 312 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 314 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 315 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 316, 316 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 17 za, proti zdržali sa zamietnutí 326, bo skôr za, proti zdržali sa prijatí, 327 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 18 za, proti zdržali sa prijatí, 337 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pán Dav. Áno, predseda k tomuto pozmejúcemu návrhu 338. Ja by som chcel požiadať o udelené hlasovanie po častiach. Hovorí sa, že vyzýva ďalší parlament a komisiu, aby zrevidovali integritu a možnosť dlhodobého eh, procesu prístupu k otvoreným koncom, ktorý EÚ a Turecko ktorom sa angažujú už viacero rokov. Stop a potom druhá časť. Ako oddelenú časť. Ďakujem. Predseda, ja myslím, máme bežné pravidlá a v pravidlách rozhodujeme vopred, či požiadame o hlasovanie po častiach alebo nie. A pán Dach vie, že my sme proti tomuto návrhu, ale keď chce, aby to bolo dvakrát zamietnuté, nech sa páči. Andrew. Eh, musíme dodržiavať eh, pravidlá. Ak je to odmietnuté, tak je to odmietnuté. Dobre. Takže budeme hlasovať za to, kto je za 338, kto je proti. Kto je za Kto je proti? Proti? Zamietnuté. 1 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnutí. 2 za. Proti? Zdržali sa. Prijatí. 3 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnutí. 4 za. Proti? Zdržali sa. Prijatí. 5 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnutí. 6 za proti, zdržali sa, kontrola 6. Hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené, zamietnuté 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 8 za, proti zdržali sa zamietnutí,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 Kontrola. To bola 14, áno? Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. 16 za, teda 15 za, proti zdržali sa zamietnutý 17 za, proti zdržali sa zamietnutý 17 za, proti zdržali sa zamietnutí, 18 za, proti zdržali sa prijatí, zamietnutí, 19 za, proti zdržali sa zamietnutí, 20 za, proti zdržali sa prijatí, 21. Čiže overíme si bod 20. a bolo to prijaté. 23 za. Zdrali sa zamietnutí. 24, 25 za. Proti, zdržali sa zamietnutí. 26 za. Proti, zdržali sa hlasovanie otvorené, overíme si to.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 proti, zdržali sa zamietnutí 39 za, proti zdržali sa zamietnutí. A teraz záverečné hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A správa bola prijatá, 36 hlasov za, 5 sa zdržali, 8 boli proti. Gratulujeme pani spravodajkyňa. Ja by som chcel aj poďakovať Ria. Ty si sa tak dlho zaoberala touto správou. Podarilo sa ti vždy získať veľké, veľké činy. A keďže už nekandiduješ, tak je to tvoja posledná správa o Turecku. Takže gratulujem a ďakujem aj za roky spolupráce. Ďakujem pekne. A predseda, už nebolo to teda vôbec nudné. Ja by som ti chcela poďakovať mojim kolegom, nielen dnes, ale hlavne dnes, za to, že konečne sme aj to, na čom sme sa dohodli v minulých týždňoch a bolo absolútne nevyhnutné, kedy som vypracovala tieto správy o Turecku, bolo nevyhnutné, aby sme sa dohodli v parlamente a dohode, ktorá vníma Turecko ako kandidátskú krajinu. Rokujeme s nimi, ale Treba sa k ním chovať otvorene a spravodlivo. Je mnoho kritikov, hlavne tento rok, ale bolo to vždy otvorené a férové a chceme zreformovať krajinu, pretože a chceme, aby to bol prosperujúci štát. Reformy sú absolútne dôležité, takže ešte raz ďakujem všetkým kolegom, hlavne Márii a ostatným, ktorí tých ťažkých bodoch. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz. Drahá Ria, musíš nám ďakovať, pretože mnohí z nás mali jednoducho strach nejak inak hlasovať. No a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu, k téme vysielanie a Európa, spravodajca Vidíte, že už ste sa zotavili zo svojich športových zranení. V našom veku už by sme si mali dávať pozor na bicykli a radšej sa mu vyhýbať. No takže, pán Graham, Sir Graham, máte slovo. No že mne je ľúto, že som minulý týždeň nemohol sa zúskačniť debát kvôli úrazu, kvôli ktorému som bol v nemocnici, ale kolegovia sa iste budú tešiť, že môj bicykel nie je poškodený. Nože ďakujem všetkým za ich eh, vlastné správy. Bolo predložených viacero pozmajúcich návrhov, kompromisných všetky podporujem. Bolo predložených 5 eh, ústnych pozmejúcich návrhov, a 2 až 5 eh, podporujem. Objavila sa otázka o názve správy, no už a ja chápem, že keď predsedníctvo výboru e, navrhne názov a konferencie pred sebou to príjme, tak nie je možné predkladať pozmejúce návrhy, ale e, predseda môže požiadať o zmenu konferencii predsedov, takže chcel by som vás, chcel by som vás požiadať o zmenu názvu, bol by to návrh odporúčania o úlohe médií pri zobrazovaní Európy a jej hodnôt. Takže ak by ste boli ochotní, pán predseda, schváliť takúto e, zmenu a odporúčiť to konferencii predsedov, myslím, že by nám to umožnilo e, nájsť na výbore konsenzus. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Vynasnažíme sa. Myslím, že Neexistuje nejaký osobitný dôvod, aby sme to neurobili. Má to ten rovn, má to rovnaký význam, len sa tu odstránilo isté jazykové nedorozumenie. Kto je za tento nový návrh, za nový názov, kto je proti, zdržali sa, Takže bolo to prijaté. A prechádzame tým pozmeňujúcemu návrhu, kompromisnému návrhu číslo 4, kto je za, proti zdroli sa prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 58, 59 za, proti, zdržali sa, to si overíme. hlasovanie ešte nie je ukončené, ale teraz je ukončené. Dobre, bolo to zamietnuté. 60, kto je za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatí. Teraz sa pozmeňujúci návrh 84-85 to pravda, 80, 84, 85, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 86, 87 za, proti, zdržali sa prijaté, teraz 89, 90, 91 za, proti, prijaté, Kompromis 6 za. Proti zdržali sa prijatí. A 98. 134 za. Proti zdržali sa prijaté. Ústny pozorujúci návrh 1 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 105, oddelené hlasovanie. Prvá časť je za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, 112 za, proti zdržali sa prijatí, 167 za, proti zdržali sa prijaté, 108 za, proti zdržali sa prijaté, 110, 109, 110 za, proti zdržali sa. Kontrola. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. 111 za, proti zdržali sa prijatí, 113 za, proti zdržali sa prijatí, 114 za proti, zdržali sa prijatí. 115 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 26 za, proti, zdržali sa prijatí, 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 28 za, proti, zdržali sa prijatí, 29 za, proti, zdržali sa kontrola, ale myslím, že to bolo zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 31, 32 za, proti, zdržali sa prijaté, 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 41 za, proti, zdržali sa prijatí, 42 za, proti, zdržali sa prijatí, 44 za, proti zdržali sa prijatí, 46 za, proti zdržali sa zamietnutí, 47 za, proti zdržali sa prijatí, 49 za, proti zdržali sa prijatí, 50-51 za, proti zdržali sa prijaté, 52 za, proti zdržali sa prijatí, 1 za, proti zdržali sa prijatí, 2 za, proti zdržali sa prijatí, 3, 4, 4 za, proti zdržali sa prijatí, 6 za, proti zdržali sa prijatí, 7 za, proti zdržali sa prijatí, 8, 9 za, proti zdrhli sa prijaté, 10, 11 za, proti zdrhli sa prijaté, 12, 13 za, proti zdrhli sa prijaté, 15 za, proti zdržali sa prijatí, 16 za, proti zdržali sa prijatí, ústny pozmeňujúci návrh 5 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 1 za, proti zdrhli sa prijatí. Teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A 37 k 4 bolo to prijaté. Ist das jetzt irgendwelche Anträge wieder mit der Membership?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 Wir kommen zur Abstimmung des Berichtes. Teraz hlasovanie správa Koval, ten prítomný nie je, takže ho zastupí pán tak. Pokiaľ viem, všetky kompromisy sa úspešne vyjednali. Navrhujem, aby sme priamo prešli k hlasovaniu, pán predseda. Dobre, začníme. Kto je za peťku? Proti, zdržal sa, niekto príjma sa. Teraz 78 prijíma sa. Ukážte mi prosím pozmienujúci návrh Sajusvolsky. Nie, nie je to potrebné. 79 za, proti, zdržal sa niekto. Podľa mňa sa to zamieta, ale preverme si to. Končím hlasovanie. Je to tak trochu zamietnuté. Poprosil by som hlavne EPP. Pán Severin tu naďalej má priateľa. 80 za. Pardon, kompromis 6 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 84 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz 93 za. 93, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Potom ďalej 98. Prvá časť. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Kto je za časť druhú? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 99 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 100 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 249 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 101 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 102 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. Nie. Kompromis 8 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 253 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 9 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz 200 56 a 116, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Sto sedemnásť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz hlasovanie po častiach. Kto je za prvú časť? Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. To si preveríme. Končím hlasovanie. Dvadsaťtri k dvanáctim príjma sa. 257 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 258. Zamieta sa. 119. Za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Kompromis 10. Za, proti, prijíma sa. 133. Za, proti, zdržal sa, niekto prijíma sa. 11. Za, proti, zdržal sa, niekto prijíma sa. 12. Za, Proti zdržal sa niekto. Príjma sa. 151. Príjma sa. 152 za. Proti zdržal sa niekto. Zamietá sa. 252 za. Proti zdržali sa. Pardon, myslel som 262. Za proti zdržal sa niekto. Príjma sa. 263 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 160, prijíma sa. 161 za, proti, zamieta sa. Kompromis 15 za, prijíma sa. Kompromis 16 za. Príjima sa. 268 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 17 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Kompromis 20 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa teraz 198. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 199 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 200 za. Príjima sa. 201 za. Proti? Zdržali sa. Preveríme. 201. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 202 za. Proti. Príjima sa. 269 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 206 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 210 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 211 za, prijíma sa. 272 za, proti, prijíma sa. 214 za, zamieta sa. 215 za, prijíma sa. 273 za, prijíma sa. 216 za, prijíma sa. 217 za, proti, Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Preveríme. Preveríme 217. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 274 za. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 220 za. Proti. Zamieta sa. 275 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 223 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 124 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 226 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 276 za, príjma sa. Asi som sa pomýlil pri 226. Ešte raz za, proti, príjma sa. Pomieril som sa. Pri... Kompromis 18 za, príjma sa. 231 za, proti, zamieta sa. 232 za. Zamieta sa. Kompromis 19 za proti, príjima sa. 278 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 233 za. 233 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 234 za, proti, zamieta sa. 2, 3, 5 za, proti, príjma sa. 9 za, proti, príjma sa. 288, 1 za, proti, príjma sa. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 23 za, proti, zdržal sa niekto, príjima. 24 za, Príjima sa 25. Príjima sa. 26 za. Príjima sa. 27 za. Proti. Zamieta sa. 28 za. Proti. Príjima sa. 2 za. Príjima sa. 32 proti Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Preveríme si to. Tridsaťdva hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Tridsaťštyri za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. päť za, proti, príjma sa. Kompromis tri za, príjma sa. čtyri za, proti, zamieta sa. 45 za, proti, zamieta sa. 46 za, zamieta sa. 47 za, prijíma sa. 48 za, proti, zamieta sa. 49 za, proti, Príjima sa 50 za. Príjima sa 51 za. Príjima sa. Kompromis 4 za. Príjima sa 61. Nie. 62. 62. Za. Proti. príjima sa 63 za. Príjma sa. 245 sa. 1 za. Proti Príjma sa. 2 počastia. Prvá je za prvú časť. Proti zdržal sa niekto. Príjma sa. Druhá časť. Proti zdržal sa niekto. Príjma sa. 3 za. Prijíma sa 4 za. Pri, zamieta sa 5 za. Prijíma sa 6 za. Prijíma sa 7 za. Prijíma sa 8 za. Prijíma sa 9 za. Prijíma sa 11 za. Prijíma sa. Nem- Nemôžeme to spojiť do bloku? Kto je za 11 až 17? Kto je proti? Prijíma sa. Teraz elektronické záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa celkovo 36 hlasmi proti dvom. Pán Tenok, poblahoželajte pánu Kovalovi. Teraz návrh stanoviska protokol Kyoto, kto je za. Elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa 34 hlasmi proti jednému. Teraz sme teraz je 15 minút prestávka a potom pardon, 10 minút prestávka potom príde Pierre Dimo a bude hovoriť nám o udalostiach z ministerskej rady o Ukrajine. Chcem vás, kolegovia, informovať, že Rusi stanovili ultimátum uh, ukrajinským jednotkám na Ukrajine, aby sa do zajtrajšieho rána od 3. ráno uh, vzdali. To je najnovšia uh, správa z BBC a ďalších sietí informa médií. Thank you. Ďakujem.